Pán predseda prichádza. Die am. zwei februar zweitausendzwölf unterbrochene sitzungsperiode ist wieder aufgenommen. Opätovne, opätovne e, začíname prerušenú e, periódu zasadnutia, ktorá bola prerušená e, v januári, takže protokol z februára prijaté texty sú k dispozícii. Pokiaľ nemá nikto nič proti tomu, tak je týmto protokol schválený. Príslušné orgány Spojeného kráľovstva mi oznámili, že Elizabeth Lynn s účinnosťou od 6. februára 2012 bude nahradená Benjaminom Linom. Ehm, takže ho vítam, pokiaľ je v stále. Takisto Chcem pripomenúť, že v zmysle článku 3 odsek 2 je tu Penien, ste tu, takže e, vítam vás v tomto parlamente. Takže v zmysle e, článku 3 odsek 2 e, ste plnoprávnym členom, môžete sa zúčastňovať na zasadnutí a hlasovať, a pokiaľ sa nebude musieť preverovať e, jeho mandát alebo e, nesie niekto námietku, e, či tento nový člen prehlásil, písomne prehlásil, že nezastaví žiadny úrad, ktorý by nebol v súlade s funkciou európskeho poslanca. Pán Kurt Lechner mi, 17, eh, mi prezentoval svoju demisiu k dátumu 17. marca 2012, takže v eh, zmysle článku 4 eh, toto berieme na vedomie, potom v zmysle s článkom 7 kódexu o správaní som 9. februára 2012 ustanovil následujúce kolegyne a kolegov do, ako členov tohto poradenského výboru poradného výboru a je to pán Karlo Cassini, pani Evelyn Regner, pani Cecilia Wikström, pani Gerald Hefner, ako aj pán Sadat Karim. Okrem toho som vymenoval pána Maštalka a pána Speroniho ako rezervných členov, za rezervných členov. Čo sa týka e, politických, e, politickej e, skupiny PPS, AD, ALDE, Zelený a GUNGL a nezaradených sme nominovali týchto kandidátov. Ten zoznam bude schválený a pokiaľ nebude do lehoty, stanovené lehoty vznesená námietka, budú sa požiadať za schválený. Takisto vám musím oznámiť, že výbor pre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 ak to e, k poriadku nie, dobre, budete mať slovo. Neskôr, dobre, čo sa týka pondelku, tam nie sú žiadne zmeny, e, program zostáva taký, aký je. Potom uh, frakcia zelených hovoril, navrhla ústne vypočutie k realiza- realizovateľnosti štátnych, štátnych um, dlhopisov po Maroku, pán Kombendit. Chcete to doplniť? Nie, hovorí pán Komenite, vy ste to hovorili správne. To sú tri veci, agrárne, agrárne správy a tak ďalej. Tieto majú byť v jednom bode, takže e, Takže e, to, čo som hovoril o tom